Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte. Drahé kolegyne, kolegovia, poprosím vás, posaďte sa. Poprosím vás aj hlasovacie kartičky, aby ste si pripravili. A najskôr si pozrieme správu Westlund. A najskôr chcem avizovať, že spravodajkynia ešte poprosila o, objasnenie, o doplnenie. Je jasné, že keď e, budeme schváľovať kompromisný blok, e, pozmeňovací návrh 16, 29, 17, 22, 132, potom aj 53 bude pritom prijímaná. To len, aby som objasnil už vopred. Takže môžeme sa pustiť do hlasovacieho zoznamu. Teraz e, pozmeňovací návrh 4, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválený. 5 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijatý. 7, 8, 9, 12 blokové hlasovanie bloku. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 106 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 107 za. Proti. Zdržal sa niekto? Nie je to celkom jasné. Budeme hlasovať elektronicky. 107 elektronicky. Koniec hlasovania. 24 za, 31 proti, zamietnuté. E, pardon, e, práve pani poslankyňa, zdá sa, že som si pokazila hlasovaciu kartičku. Môžem technika poprosiť o novú? Je mi naozaj ľúto. Nemôžem teraz prerušiť schôdzu a čakať na novú kartu. Možno by ste mohli poprosiť vášho asistenta, aby vám pripravil novú funkčnú desiatka. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Teraz sa dostávame k 97, 98, 99, blokové hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 100 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Stovka, budeme kontrolovať. E, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 21 za, 35 proti, e, jasne zamietnutá. 101, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, zamietnutá. 102 za. Proti? Zdržal sa niekto, e, zamietnutý návrh. Ďalej sa dostávame k 103, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? E, zamietnutý. 13. Za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijatý. 108. To odpada. Pardon, budeme kontrolovať 13. Ešte raz e, otváram hlasovanie. Všetci odhlasovali koniec hlasovania. 30 za, 27 proti, čiže prijatá 13, 108 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutá 109 za, proti, zdržal sa niekto, prijatá 110 a 111, kto je za? proti, zdržal sa niekto prijaté. 112 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutá. 113 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutá. 114 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutá. 115 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutá. 116 za, proti, kto sa zdržal, e, zamietnutá 117, 118, 119, 120, 121, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 122, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 14, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, teraz elektronicky preveríme, čiže 14 elektronicky. Všetci odhlasovali? Koniec hlasovania. 29 za, 30 proti, tým pádom odmietnuté, zamietnuté. 123, kto je za? Proti? Zdržali sa? Nie je to celkom jasné, čiže elektronicky. 123 elektronicky. Otváram hlasovanie. Všetci udahlasovali, koniec hlasovania. 30 za, 30 za, 29 proti, prijatý pozmeňovací návrh. 15. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Musíme opäť elektronicky hlasovať. 15. elektronicky. Všetci odhlasovali? Koniec hlasovania. 23 za, 34 proti, jasne zamietnuté. 124. Kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 116 A 123 teraz po bloku. Kto je za? ...116 až 132. Pardon, odpovedujem sa, pán predseda. 16 až 132 e, po bloku. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto, takže elektronicky to preveríme. Predpokladám, že to bude zamietnuté. Všetci odhlasovali. Koniec hlasovania. 23 za, 37 proti, tým pádom zamietnuté. Teraz o 23 budeme. 23 e, až 28. O tom budeme hlasovať teraz po bloku. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnuté? 126. Kto je za? sú nejaké nejasnosti? Sme na strane 5. A teraz hlasujeme o 126. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. 128 za. Proti. Zdržal sa niekto zamietnutá. 29 za. Proti. Zdržal sa niekto Myslím si, že jasne to bolo. No, dobre, preverujeme to elektronicky. 29. E, elektronicky. Otváram hlasovanie. Všetci odhlasovali? Koniec hlasovania. 31 za, 28 proti, tým pádom prijatý. 30 stiahnutá. Potom máme ďalšie hlasovanie po bloku 134 až 143. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. 133. 133 až 32. Za. Proti. Zdržal sa niekto? Nie je to jasné. Takže tento blok 133 až po 32 ešte raz po bloku to preveríme. Otváram hlasovanie elektronické. Kto je za? E, proti? EPP e má o jedného naviac. Teraz je to v poriadku. Takže koniec hlasovania. 33 za, 27 proti. E, takže schválené. 133, kto je za, proti Zdržal sa niekto? E, 139, pardon, ideme to preveriť elektronicky. Všetci odhlasovali, koniec hlasovania. 33 za, 26 proti, schválené. 144, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? E, zamietnuté. 33 za. Proti. Zdržal sa niekto zamietnuté. 145 za. Proti. Zdržal sa niekto. Skontrolujeme elektronicky. 145 elektronická kontrola. Otváram hlasovanie. Všetci odhlasovali. Koniec hlasovania. 24 za, 36 proti, tým pádom zamietnuté. 34 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutá. 146 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 147 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 148 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutá 35, pozmievací návrh 35, eh, spravodajkynia za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutá 149 za, proti, zdržal sa niekto, prijatá, 36 za, proti, zdržal sa niekto, prijatá. 37 za, proti, zdržal sa niekto, prijatá. 38 za, proti, zdržal sa niekto, takisto prijatá. 150 za, proti, zdržal sa niekto, prijatá. 151 za, proti, zdržal sa niekto, prijatá. Želáte si kontrolu? Dobre, 151 skontrolujeme elektronicky. Všetci hlasovali? Áno, všetci odhlasovali. Koniec hlasovania. 33 za, 28 proti, tým pádom prijaté. 152 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 154 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 153 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. Teraz konsolidovaný pozmeňovací návrh, to je za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijatý. Teraz preskočíme Ďalej na stranu 10 k pozmeňovaciemu návrhu 93. Kto je za 93? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutá. 94 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamietnutá. 95 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 96 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 172 nemusíme hlasovať, to je len jazyková zmena, lingvistická. 173 za, proti, zdržal sa niekto e, prijatá, teda druhá časť teraz. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutá druhá časť. 174 za, proti, zdržal sa niekto? Zamietnuté 175 za, proti, Zdržal sa niekto? Prijaté. 176 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijaté. 177 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 178 na dve časti. Prvá časť, kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamietnutá druhá časť. 47. Spravodajkynia, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 179 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 48. za. Proti. Zdržal sa niekto? prijaté. 180 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 49 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 50 spravodajkynia za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 181, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 51 za, proti, zdržal sa niekto. Prijatá 182 za, proti, zdržal sa niekto. Zamietnuté, teraz hlasovanie po bloku. 184 až 191. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 183, kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 52, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa zamietnuté. 192. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Dostávame sa k prílohám. 193. Nie. 190 nebola prijatá. Takže sa dostávame na 194. Pardon, to je len jazykové, lingvistické, takže 195. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutá. 196. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Bude, budeme to robiť elektronicky. 196 elektronicky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Teda elektronicky. Všetci odhlasovali? Koniec hlasovania. 25 za, 34 proti, tým pádom zamietnuté. 197 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 54 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 55 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 56, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 57 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutá. 58 za, proti, zdržal sa niekto, schválená. 198 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 59 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutá. 60 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutá 199 za, proti, zdržal sa niekto, prijatá 61 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutá 200 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutá. Teraz e, úvodné ustanovenia. 62 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutá. Jednotka za, proti, zdržal sa niekto, prijatá. Dvojka za, proti, zdržal sa niekto, prijatá. 63 za, proti, zdržal sa niekto, prijatá. 65 za, proti, zdržal sa niekto, prijatá. 66 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 64 nemusíme hlasovať, pretože to odpadlo. 67 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 68 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 69 za, proti Zdržal sa niekto? Prijaté. 70 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijatá. 71 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijaté. 72 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 73 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijaté. 74 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 75 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 76 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 77 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 78 za, proti, Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Teraz preskočíme až na 82. Hovorí, teda hlasujeme o 82. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 84 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 86 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 85 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutá. 90 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 90 skontrolujeme, nie som si istý, pravý pán predseda. 90 elektronicky. Všetci odhlasovali. Koniec hlasovania. Za 23, proti 38. E, zamietnuté. 87 za proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 88 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 89 e, za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Trojka za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 91 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. A teraz k záverečnému hlasovaniu. Hlasovanie elektronické otváram. Všetci odhlasovali. Koniec hlasovania. 54 za, 4 proti, traja sa zdržali. Srdečné gratulácie Os a Westlund. Thank you. Mhm. Wir müssen jetzt die mündlichen Fragen für Hyderabad an. Teraz musíme tie otázky na ústne zodpovedanie ohľadom Hyderabadu riešiť. E, najskôr komisia, chcem, aby sme odhlasovali e, rukou aklamačne. Kto je za, kto je proti, zdržal sa prijaté. A teraz rada, e, kto je za, proti, zdržal sa niekto, tým pádom tiež schválené. Ďakujem. Das waren jetzt die Abstimmung. Toľko hlasovanie. A teraz sa dostávame k správe Žila Parňov. Čiže správa Žil Parňo Tí z vás, ktorých už neuvidíme a ktorí opúšťajú rokovaciu miestnosť, pekné leto, príjemnú dovolenku, ale myslím si, že väčšina z vás sa dnes ešte vráti. Takže srdečne vás potom uvítame. Radi vás uvidíme. Dobre. Poďme na bod programu 12. Závažné cezhraničné ohrozenia zdravia. A tu náš spravodajca Európskeho parlamentu, kolega Žil Parňo a tomu by som chcel teraz odovzdať slovo, ale skôr ako mu slovo odovzdám, chcem poprosiť všetky kolegyne kolegov, aby pokračovali v rozhovoroch vonku. To sa týka aj ľudí z administratívy, aj všetkých ostatných. A teraz poprosím vás, Možno by sme vedeli ukončiť tie rozhovory, tak aby sme mohli spravodajcu dať priestor, aby sme si ho všetci vypočuli. Žil Parňo, nech sa páči. Monsieur le président, monsieur le président, mes chers collègues. Ďakujem za slovo, pán predseda, kolegovia. Predovšetkým sme sa poučili z nedávnej krízy, z krízy so sopečným popolom, z prasacej chrípky, z toho, čo súvislo s baktériou e. e. coli. A preto všetko komisia prišla so sériou návrhov, kde sú opatrenia a štruktúry, ktoré efektívnejšie budú chrániť občanov v Európe proti e, širokému diapazonu, ohrození zdravia. Potrebujeme takéto inštrumentárium, aby sme zvládli krízu v zdravotníctve, ktorá takto môže vypuknúť. Potrebujeme stratégie a mechanizmy, aby sme sa vysporiadali s cezhraničnými ohrozeniami zdravia. Rozličné ohrozenia však v súčasnosti e, sa neriešili konzistentne v EU a toto je úvod k, nášmu, našej rozprave. Sú existujúce mechanizmy a štruktúry, snažíme sa ich len posilniť predloženými opatreniami. Je tu o to, aby sme zintenzívnili hodnotenia rizik, najmä pri nákazlivých chorobách a rozšírili tieto e, nástroje na ďalšie choroby a ohrozenia zdravia. Mali by sme posilniť úlohu výborov pre monitorovanie zdravia, aby mohli lepšie bojovať proti krízam zdravotného stavu. A napokon by sme mali konsolidovať a zmodernizovať národné koordinačné a plánovacie stratégie, aby sa dalo komunikovať s inými štátmi a i s komisiou. aby bolo možné vyhlásiť všeobecnú zdravotnú celoeurópsku výstrahu a aby komisia mohla prijať cezhraničné opatrenia vo výnimočných prípadoch, kedy by e, mohlo prísť k ohrozeniam života alebo hospitalizáciám a ukázalo by sa, že štát, konkrétny štát nevie zabraniť prenosu nákazy cez hranice. Potrebujeme na takéto aktivity právnu čistotu, potrebujeme takisto zrušiť predchádzajúce právne normy, e, právne normy epidemiologické a zdravotné, ktoré riešili tieto veci v komunitách. Toľko v kocke predkladaný návrh. Ja ako spravodajca vítam toto navrhované rozhodnutie, srdečne ho Vítam, dôrazne ho vítam. Ale predložil som pozmejúce a doplňujúce návrhy v nasledujúcich oblastiach. Rozšírenie rozsahu pôsobnosti na iné zdravotné ohrozenia. Komisia chce rozšíriť systém včasných výstrah a reakcií, aby sa mohol použiť pri všetkých závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, pretože komisia identifikovala slabé miesta v systéme v ostatných rokoch pri komunikovaní a hodnotení, e, vyhodnocovaní rizika v zdravotných záležitostiach. Európska únia bola dosť pomalá, keď doteraz reagovala na mnohé problémy, či sa už týkali uvoľnení nebezpečných liekov alebo ich stiahnutia z trhu, alebo defektívnych, de- poškodených alebo nefunkčných lekárskych prístrojov. Keďže sa snažíme rozšíriť eh, rozsah pôsobnosti tejto právnej normy aj na závažné cezhraničné ohrozenie zdravia nefunkčnými alebo zle fungujúcimi lekárskymi prístrojmi, prípadne liekmi, ktoré sú z istých dôvodov nevhodné. Rozšírime tým, tým celý rozsah pôsobnosti smernice, ale snažíme sa ešte zakorporovať sem ionizujúce žiarenie, pretože v marci 2011 po e, nehode vo Fukushime a po radioaktívnom ohrození z červeného bahna v Maďarsku nám ukázal, že takéto zdravotné ohrozenia existujú a treba sa im postaviť. Právna služba Európskeho parlamentu vo svojich záveroch neodporúča zmeniť právnu bázu, právny základ tohto rozhodnutia, ale využiť existujúce rozhodnutie aj na ohrozenia zdravia z dôvodu radioaktivity a radioaktívnych e, nehod alebo nukleárnych nehod. Teraz niečo ku komunikačnej stratégii. Kríza, ktorá vypukla v súvislosti s baktériou E. coli, nám jasne ukázala, že nevhodná komunikačná stratégia môže práve naopak vyvolať ťažkosti a hádzať polena do cesty riešeniu situácie mali by sme pripísať vyššiu dôležitosť konzistentnej, dobre skoordinovanej stratégie komunikovania v prípade zdravotného ohrozenia. Miesto odborníkov v celom systéme. V tomto rozhodnutí sa to veľmi nešpecifikuje. Systém včasných výstrah a reakcií sa spolieha na informácie zvonka, na informácie od odborníkov a preto som mm, pridal ocek navyše o pravidlách transparentnosti, ktoré musia byť splnené a ktoré musia rešpektovať tých, títo odborníci. Ďalšia vec je ochrana osobných údajov, ale e, vetranie a prúdy vzduchu z klímy mm, ma tu naozaj vyrušujú. Mám až rievky, prepačte, hovorí rečník. Neviem, ako sa cítite vy, ale ja sa cítim takto. Uh, tak či tak budem pokračovať. Čo sa týka nezávislosti odborníkov, tam prichádza ku slovu štvrtý pozmeňujúci návrh alebo skupina pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov. Ďalej tu bude extra ocek o dôležitosti dôvernosti osobných údajov a takisto dĺžke času, po ktoré sa budú tieto osobné údaje uchovávať v systémoch. Môj piaty pozmeňujúci návrh hovorí o mandáte Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu nad chorobami. K nákazlivým chorobám treba totiž e, povedať to, že mandát treba udeliť nejakému orgánu, ktorý by potom komunikoval zároveň s komisiou a zároveň s členskými štátmi EÚ. V rámci postupu zvýšenej posilnenej spolupráce medzinárodné orgány, napríklad VHO, budú zapojené do tejto spolupráce medzi štátmi a z EÚ a budú v popredí snách o riešenie prípadnej zlej situácie. Európska komisia so svojimi eh, riaditeľstvami, ktoré sa venujú zdraviu a životnému prostrediu, je tu zastúpená. Vítame tu riaditeľov z týchto riaditeľstiev. A v našom rozhodnutí treba špecifikovať aj miesto útvarov Európskej komisie v celej, celom tomto systéme. Ďalšia vec sa týka kúpy produktov, napríklad vakcín, očkovacích látok. Mm, prístup by mal byť taký, že všetci sú si rovní pri nákupoch vakcín. Keď príde pandémia, určite príde nejaká, tak by tento prístup mal byť upravený a prístupný pre všetkých. Ďalšia vec sa týka komisie a parlamentu, ktoré by mali e, byť v pravidelnom dialogu Toľko môj ďalší pozmeňujúci návrh. Parlament musí byť náležite informovaný o systéme včasných výstrach a reakcií, keď sa vydá zdravotné na výstraha. Komisia s podrobnou správou musí predstúpiť pred Európsky parlament a musí vysvetliť, ako mieni znížiť takéto závažné ohrozenie zdravia. Takáto správa a vysvetlenie musí prísť do 4 mesiacoch po udalosti. Systém vykazovania bol takisto zmenený v pozmeňujúcich návrhoch. Dožičili sme dostatočný čas preskúmaniu predmetnej záležitosti a lehoty pre predkladanie ďalších pozmeňujúcich návrhov e, sú v druhej polovici septembra. Na úrovni výboru sa budeme touto tematikou zaoberať 10. oktobra a na plenárke v novembri. Toľko z mojej strany, kolegovia. Nech sa páči. Ďakujem pekne, Žilpeňov, za tento úvod. A teraz tieňoví spravodajcovia dostanú priestor. Kristofer Jana už e, veľmi nároživo sa hlási a dostáva slovo za EPP. Eh, eh. Ďakujem pekne, hovorí pán Fielner. Ja by som chcel poďakovať pánu Parňu, pretože máme veľmi eh, dobrý koncept, s ktorým môžeme pracovať a mienime zlepšiť návrh komisie o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia. Táto tematika vytvára jasnú a koherentnú legislatívu, ktorá už teraz funguje e, v praxi a za úlohu má zvýšiť kapacitu, zlepšiť transparentnosť a efektívnosť. Posledná vec, ktorú by sme chceli, mali urobiť s touto e, témou je navešať na ňu naše želania, ako sa vešajú ozdoby na vianočný stromček. Samozrejme, že je mnoho závažných cezhraničných ohrození zdravia, ktoré nás môžu mimoriadne znepokojovať, ale tejto oblasti predovšetkým je eh, mimoriadne dôležité vy, eh, nevytvárať tento želaniami ovešaný vianočný stromček. A druhá vec, ktorú chcem povedať, je, že právna, právny základ je dosť slabý v, te, v tomto prípade a ja sa preto sústredím vo, vo svojej práci na ďalšie vyjasnenie a predvídateľnosť eh, v tejto oblasti nám a nie na to, aby sme po jednom prechádzali jednotlivé možnosti a aspekty, ktoré by sa mohli v tejto súvislosti vynoriť. Keď sa snažíme e, radioaktivitu začleniť do tohto rozhodnutia, podľa mňa je to relevantná snaha a veľmi dobré e, súznie s touto legislatívou, pretože typ ohrozenia zdravia, na ktorý takýto mechanizmus potrebujeme, aby sme sa vyhli situácii, keď rozličné inštitúcie sa budú doťahovať, kto je za čo zodpovedný, je práve oblasť eh, radioaktivity, možno, možného úniku radioaktivity. Takže chápem, prečo by sme mali zaradiť túto vec, ale zneužitie liekov alebo e, poškodené nefungujúce lekárske prístroje, tam nevidím dôvod, prečo to sem zaraďovať. Ja viem, že to je závažné, ale nie je to také ohrozenie zdravia, ktoré sa šíri cez hranice ako radioaktivita alebo nakazlivá choroba. Na tieto ďalšie veci by sme mali si zvoliť iné nástroje. Máme tu predsa legislatívu týkajúcu sa farmakovigilancie, ktorá sa špecificky zameriava na lieky, na farmaceutika a takisto máme smernicu, ktorá re- reviduje, a čo skoro budeme ju revidovať, ktorá sa venuje lekárským prístrojom, takže tam by skôr mohli patriť záležitosti ako e, zle, po, zdravie poškodzujúce implantáty a podobné veci. Čo skoro sa touto smernicou budeme zaoberať. Ne, nevkladajme tieto dve veci aj do tejto témy. Čo sa týka spolupráce s tretimi krajinami a VHO, podporujem názor spravodajcu, najmä pri pandémiách, ktoré sú, je možné odvrátiť vakcinami Myslím si, že VHO tu môže hrať mimoriadne dôležitú úlohu, pretože tieto očkovacie látky sa často vyrábajú v jedinej továrni, a zásob, ktorá zásobuje celý svet. A takáto továreň napríklad vyrába sezónne vakcínu proti chrípke. A keď bude potrebné zrazu globálnu koordinovanú akciu, tak potom bude veľmi dôležité využiť váhu VHO. Osobne nemám žiadne veľkolepé plány zmeniť túto právnu normu významným spôsobom. E, tak ako ju skoncipovala komisia, je to celkom dobrý text, ktorý nám poskytuje už teraz dostatočnú mieru e, jasnosti, e, prehľadnosti. Samozrejme, že upravíme trochu tento text, že ešte viac ho prejasníme, ale smernica musí byť jednoduchá. Ja by som apeloval na kolegov, aby, aby sa vyhli pokušeniu predkladať priveľa pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú ich obľúbených tém, pretože to by trošku ro- rozriedilo celkové vyznenie, skomplikovalo by to túto právnu normu a mohlo by nám to zabrániť dohodnúť sa s radou v tejto veci. Súhlasím s mm, polovicou toho, čo povedal pán Parňo a myslím si, že pôvodný návrh komisie je celkom dobrý. Ďakujem za slovo. Ďakujem vám, hovorí predseda. Pani Prepolc, nech sa páči. Ehm, Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať eh, spravodajcovi pánu Parňo za eh, tento návrh E, ktorý som s veľkým e, záujmom e, sledovala. V posledných rokoch sa práve vyskytlo niekoľko závažných prípadov závažných cezhraničných ohrození zdravia. A tu na pôde Európskeho parlamentu sme o tom dôkladne diskutovali a v súvislosti s tým by som vás chcela odkázať na naše uznesenie, ktoré sa týka prístupu E, práve k e, týkajúce sa prístupu k e, H1N1, k epidémii H1N1. Tam sa hovorí o väčšej spolupráci, nezávislosti a transparentnosti pri dosahovaní niektorých tých cieľov, o ktorých sa hovorí v, tejto, v tomto uznesení. Myslím, že medzi tým sa však kolegovia stalo úplne jasným, že Európsky kontext pre akúsi dôslednú reakciu na takéto situácie treba výrazne posilniť. Potrebujeme tu viac Európy. A v tomto zmysle veľmi vítam návrh komisie. Nazdávam sa, že je to skutočne dôležitý krok vpred, ale zároveň potrebujeme, musí, zároveň potrebujeme e, a musíme reagovať rozhodne na takéto e, otázky a problémy priamo v praxi. Keď sa pozrieme na to, čo sa stalo v minulosti, vidíme, že bohužiaľ e, veľa členských štátov nemá ten tzv. európsky reflex. A na to, aby sa myslenie zmenilo, potrebujeme vyvinúť ešte veľa snahy. Chcem e, počiarknúť niekoľko dôležitých konkrétnych bodov, pokiaľ ide o, e, e, o, o e, túto správu, o tento návrh. Spravodajca hovorí o ionizujúcej radiácii a aj o implantátoch a vhodnom používaní liečiv. Keď sa pozriete na návrh komisie, tak sa zdá len logické, že zdravotný vplyv ionizujúceho riadenia by mal byť zahrnutý do rozsahu pôsobnosti. Na druhej strane e, tam chýba ešte určitá jednoznačnosť, pokiaľ ide o to, čo sa teraz presne odohráva v rámci e, dohody Atom a e, možno, že komisia e, ionizujúce e, žiarenie práve pre tento iný dôvod vylúčila. pokiaľ ide o nákazlivé choroby a krízy, ktoré v, tomto, e, ktoré, ktoré v dôsledku týchto chorób vznikajú, to je niečo iného než napríklad krízové situácie spôsobené jadrovou energiou. Zdá sa, alebo pokiaľ ide o implantáty. Zdá sa mi, že čím e, konkrétnejšie bude definovaný rozsah e, pôsobnosti, tým aj to načasovanie bude lepšie. A treba si uvedomiť, že tieto tri rôzne typy e, krízových situácií sa skutočne od seba líšia. Ja som už e, tieto otázky vznesla pre niekoľkými týždňami a ešte som stále e, nedostala odpoveď. Čo sa teda odohráva v rámci dohody Euratom? A sú touto dohodou pokryté aj účinky ionizujúceho žiarenia a v súvislosti s týmto chcem sa spýtať, či sú, sa vyvíjajú aj nejaké praktické činnosti zameraná na, to, na túto oblasť. No a pokiaľ ide o posilnenú spoluprácu a koordináciu, komisie, návrh komisie určite obsahuje mnohé pozitívne prvky a sme a veľmi nás teší e, možnosť spoločného nakupovania e, vakcín. To bola takisto súčasť uznesenia mm, parlamentu. To určite e, vedie k účinnejšiemu využívaniu našich zdrojov. No a pokiaľ ide o otázku, či by sa tým znížila cena, nie som si tak úplne istá. Som takisto rada, že spravodajca e, kladie dôraz na komunikačné stratégie, to je veľmi dôležité. Podobne ako e, posilnená spolupráca, potrebujeme e, aj väčšiu nezávislosť a transparentnosť a preto som veľmi rada, že spravodajca sa e, jednoznačne e, zmienil o týchto prvkoch e, v nadväznosti na návrh komisie. V tejto oblasti sa vyskytlo niekoľko návrhov a my ich určite konštruktívne doplníme. Chcem ešte počiaknúť, že celý rad, v, celých, v celom rade členských štátov e, je situácia, kedy táto cezhraničná spolupráca už môže e, fungovať napríklad Španielsko, Francúzsko a podobne. A bolo by vhodné, aby sa to e, explicitne e, odrážalo v texte napríklad v článkoch 17 a 18 je niekoľko odkazov práve na členské štáty a bolo by vhodné, aby v niektorých členských štátoch kde sa takéto mm, riziká vyskytujú, e, sa to skutočne mm, jednoznačnejšie mm, definovalo na tej administratívnej úrovni. A pokiaľ ide o opatrenia v oblasti verejného zdravia, o ktorých sa hovorí v článku 12, e, bolo by vhodné, e, keby sa tu uviedli konkrétnejšie opatrenia, ktoré komisia plánuje, lebo to tak, ako je to formulované, je to veľmi, veľmi všeobecné. Hovorí sa tam takisto aj o nezávislosti a flexibilnosti tých preventívnych plánov. Chcela aby som sa spýtať, o akej autonómii a flexibilite sa tu hovorí. To je konkrétne článok 13. Hovorí sa tu o núdzových situáciách a e, o e, pandémiách, o situácii, tu sa hovorí konkrétne o situácii pred pandémiou. Neviem, či to tak ako je to defi- definované alebo formulované, je dostatočné. Pokiaľ e, ide o pokiaľ ide o chrípku, e, chcela by som sa spýtať, e, prečo nehovoríte aj o ďalších nebezpečiach. To je zatiaľ všetko. Ďakujem. Ďakujem vám. A teraz Eh, chcem povedať, že eh, tieňová spravodajkynia tu momentálne nie je, ale za skupinu liberálov ďakujem vám, že ste eh, sa teda ujali slova. A teraz by som len chcel tlmočiť tie jej pripomienky k tomuto, k tejto správe. Ďakujem, ďakujem spravodajcovi za túto správu. Sú tam skutočne sú, sú tam dôležité pripomienky k textu komisie, sú tu pozmenujúce návrhy, ktoré objasňujú e, rolu ECDC a e, takisto e, rolu systému včasného e, varovania a monitorovania nákazlivých e, chorôb a tu sa musí e, skutočne riešiť celoeurópska komunikačná stratégia a to v prvotných fázach vzniku epidémie. A musíme sa takisto poučiť z minulosti. Pani Tieňová spravodálkyňa takisto víta opatrenia na zvýšenie transparentnosti a ochranu údajov. To sú návrhy 8 a 17 a takisto oceňuje posilnenú spoluprácu s VTO a Domnievame sa, že to by sa skutočne malo e, zdôrazniť, e, treba to riešiť a to e, prostredníctvom možnosti vyhlásiť medzinárodnú situáciu epidemickej, epidem, epidem, epidemiologického nebezpečia to treba robiť v nadmestnosti na e, vyhlásenie VTO, e, teda treba skutočne vytvoriť možnosť, aby sa mohla vyhlásiť núdzová situácia, epidemiologická situácia na medzinárodnej úrovni. Pani Taylorová takisto pozitívne hodnotí záujem spravodajcu o e, lekárske implantáty, to je 1, 13 a 15 pozmenujúce návrhy. E, skupina liberálov samozrejme diskutuje o týchto otázkach. Na dvoch e, zasadnutiach sme o tom diskutovali a skutočne máme veľký záujem, aby sa riešil ten skandál PIP, avšak vieme, že ten nový návrh legislatívy pre lekárske e, prístroje by sa mal publikovať až v septembri zo strany komisie a Možno by, bolo, možno by to bol vhodnejší nástroj na riešenie takýchto, takýchto otázok. Takže domnievame sa, že to skutočne bude vhodnejší nástroj e, na riešenie bezpečnostných otázok vo vzťahu k lekárskym nástrojom. O tom už hovoril e, môj kolega. Pani Tolerová takisto víta spoločný mechanizmus nákupu vakcín. To by to bude niečo, čo budeme veľmi úzko sledovať z hľadiska funkčnosti a toho, či sa tým plnia stanovené ciele. Je tu jeden bod, o ktorom ešte hovorí a ten sa týka článku 12 e, a ktorý si e, zasluhuje ďalšiu pozornosť. E, vie, pani spravodajkynia vie, že rada má na tom eminentný záujem. Možno by sa to malo možno nejak ten text prepísať, predefinovať. Možno to bude vyžadovať schválenie rady a pani Taylorová chce poďakovať spravodajcovi za e, vyvinutú snahu a za spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Rís, za to, e, že ste prebrali túto spravodajskú úlohu za spravodajkyňu. Teraz e, mimoriadne dáme priestor komisii, 3 minúty, dvaja zástupcovia a potom zástupcovia VHO ktorých chcem tu srdečne privítať medzi nami, pripravili prezentáciu a potom následne teda VHO teda dostanú 5 minút a potom kolegovia, kolegyne teda budú mať možnosť zareagovať. Tak toto pôjde. Takže poprosím komisiu 3 minúty každý zástupca. Thank you very much. Uh, I'd like to, uh... Veľmi pekne ďakujem. Ja by som sa vyjadrila k dôležitým veciam, ktoré tu dnes do poludnia zazneli, predovšetkým k liekom a s lekárskym prístrojom. Treba zdôrazniť, že zákonodarca už v roku 2010 zrevidoval komplexne systém farmakovigilancie, ktorý vstúpi do platnosti tento rok. Tam sú opatrenia, ktoré sa týkajú nesprávneho použitia lekárskych produktov, ktoré nie sú alebo použitie ich na iné účely, než na ktoré boli určené. Takéto opatrenia sú už zaradené v súčasnom návrhu. Podobne implantovateľné lekárske prístroje, ta, tu je k tomu niekoľko pozmeňujúcich návrhov a komisia navrhuje, aby takáto legislatívna iniciatíva sa udiela neskôr tento rok, pretože lekárske nástroje by sme mali radšej riešiť v tejto inej právnej norme a nie v tomto návrhu predmetnom. Komisia úplne súhlasí s tým, že komunikovanie s verejnosťou je mimoriadne dôležitá záležitosť. Spomenuli sme to v úvodných ustanoveniach ako zásadný prvok manažmentu rizika pri epidémii alebo vypuknutí krízy a takáto koordinácia by mala byť súčasťou e, širokého diapazonu opatrenia podľa článku 11. Posilnenie medzinárodnej spolupráce je čím si, na čo komisia navrhuje konkrétny odsek, pretože zdravotné riziko nemusí nevyhnutne sa zastaviť na hranici a preto je dôležitá spolupráca s ostatnými krajinami pri koordinovaní aktivít, najmä zo VHO. Otázka, či tieto opatrenia mali by byť úplne v súlade s odporúčaniami VHO, to je zdroj obav pre komisiu, pretože v niekoľkých prípadoch sa odporúčania VHO nemusia hladko skombinovať napríklad s opatreniami na vnútornom trhu EÚ alebo s ďalšími unijnými záležitostiami. Článok 12 však hovorí, že treba vziať do úvahy odporúčania VHO. Nehovorí sa, že, že musíme byť v súlade alebo konzistentní s týmito opatreniami, vyhláseniami VHO. Rozsah pôsobnosti, ktorý je definovaný v článku 2, komisia by dala prednosť tomu, keby existoval mechanizmus, umožňujúci členským štátom v mimoriadnych okolnostiach sa odchýliť od rozsahu pôsobnosti tohto rozhodnutia v rámci mechanizmov ktorý, ktoré sú ponúknuté v texte. Takto by bolo možné, aby záležitosti, ktoré sa riadia inými právnymi normami komunitnej legislatívy, mohli e, riešiť i v kontexte tohto návrhu. Je to akýsi prekleňovací, preklenovací mechanizmus, ktorý by sa dal ľahšie zvláda týmto spôsobom, keď sa rozšíri rozsah pôsobnosti spomenutý v článku 2. Hovorili sa tu príklady typov opatrení, ktoré komisia mieni aplikovať podľa článku 2. Ako sa spomenulo, právna báza je mimoriadne slabá, ale máme pocit, že koordinácia opatrení, napríklad rady verejnosti týkajúce sa cestovania s tým sa majú vysporiadať členské štáty EÚ, aby pomohli profesionálom i verejnosti a aby sa zoskupili podobné prípady, aby bolo možné prijať také typy opatrení podľa článku 12, ktoré by boli zásadnými ochrannými opatreniami. A napokon situácie, ktoré by navodili mimoriadný stav, napríklad ako to je pri prípade chrípky, sa vyhlási takýto stav. Potom treba liečivá e, veľmi rýchlo a liečivá očkovacie látky veľmi rýchlo dostať do členských štátov EÚ a takisto je to upravené článkom 12. Ďakujeme, hovorí predseda. Ja mám otázku, hovorí ďalší rečník o aplikácii tohto rozhodnutia o, o, týkajú, rozsahu pôsobnosti, ktorá sa týka rozšírenia o ohrozenie zdravia vyplývajúce z radiácie. Mali by sme možno vymazať úvodné ustanovenie 7, ale dúfame, že dostaneme stanovisko právnej služby Európskeho parlamentu oficiálnymi kanálmi, aby príslušné služby v ďalších európskych inštitúciách boli schopné alebo mohli na toto zareagovať. Chcem poďakovať komisii, že prichádza s takýmto návrhom, ale podľa mňa by nebolo najšťastnejšie, aby sa ohrozenia zdravia súvisiace s e, rádiovým žiarením by sa zahrňali do tejto právnej normy. Máme tu článok 30 eurotomu, kde sa hovorí o ochrane zdravia pracovník prvkov a celkovo populácie ochrany pred radiáciou a článok 31 stanovuje za, založenie e, odborných skupín, skupín odborníkov, ktoré by potom mali radiť v oblasti zdravotných rizik pri prípadnej, pri prípadnej nehode a článok 38, ktorý určuje veľmi podrobné povinnosti členským štátom ak komisia nekoná v tejto veci. V 1959 mm, sme mali prvý, prvú normu, teraz nedávno sa začala hovoriť, že by sa malo revidovať a konsolidovať, pretože bola novelizovaná odvtedy len raz. Po jadrovej nehode by sa mala odštartovať séria opatrení, Okamžite by sa mali uzavrieť elektrárne, o ktoré ide, kde prišlo k nehodám, ochraniť sa obyvateľstvo a o tomto všetkom sa v súčasnosti v komisii hovorí. Vedie sa rozpráva. Rozhodnutie e, Rady Euratomu z roku 77 o výmene informácií a prípade, kedy vznikne problém týkajúci sa jadrovej energie. O tom sa tiež ešte stále diskutuje, najmä po Fukushime sa tieto rozhovory zintenzívnili, pretože dôvera v jadrovú energetiku e, sa testuje každým dňom a treba túto dôveru budovať Venuje sa tomu aj Únina, venujú sa tomu Únine inštitúcie a jednotlivé členské štáty EÚ budovaniu dôvery v jadrovú energiu alebo znovu nastolení tejto dôvery. Otázka teda je, či by náhodou neprišlo k zdvojeniu, keď by sa radiové žiarenie zahrnulo aj do tejto právnej normy, keď už existuje právna úprava, ktorá upravuje túto vec, keď máme stanovené, že vzniknú výbory pre zdra- bezpečnosť zdravia. A ak by boli dve právne normy, tak aktéry, ktorí fungujú podľa jednej alebo podľa druhej, by sa nemuseli zhodnúť. Ďakujeme komisii. A teraz slovo dostane pán Petrier a pán Rodiny a oni dostanú teda možnosť odprezentovať tie veci, ktoré už, e, teda ktoré patria na výbor pre zdravotnú starostlivosť. Ak to pôjde, tak poprosím 5 minút. Viem, že je tam veľa priesvítok a treba rýchle klikať, ale naozaj máme časovú tieseň a chcem poprosiť, aby kolegyne, kolegovia to tak rýchle zvládli. Aby potom kolega, aj naši kolegovia dostali možnosť zareagovať na tie veci, ktoré vypočujú si. Nech sa páči. Merci beaucoup, monsieur le président. Et bonjour, mesdames et messieurs. Alors, je vais aller très vite. À... Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za slovo. E, na tej e, mape e, sú ešte aj zámorské teritoria a preto tam môže byť pomerne veľký rozptyl. Takže netýka sa to len samotnej Európy. Okrem toho, ako vidíme, tu na, e, sa nejedná len, nejde len o pohyb e, tovaru, ale aj zvierat. V e, krajiny Európskej únie napríklad sú krajinami, kde sa organizujú veľké masové udalosti, podujatia, ako napríklad teraz olympijské hry v Londýne. Treba takisto povedať, že na našej planéte sa veci menia veľmi rýchlo niekedy, napríklad v prípade CARS a ďalších e, chorôb. E, e, môže prísť k veľmi rýchlemu prenosu. Máme také choroby, alebo existujú také choroby, ktoré e, už neexistujú prakticky v Európe, ako je napríklad obrno, obrna, ale E, to sú zároveň choroby, ktoré sú rozšírené v iných krajinách a mohli by sa opäť rozšíriť aj v Európe. Napríklad e, to sa týka napríklad aj osýpok a výskyt týchto chorób sa jednoducho môže opäť vrátiť a zvýšiť tento problém teda bude naďalej existovať. Toto nariadenie sanitárne, z roku, ktoré bolo zrevidované v roku 2005, e, už zahrňa tieto moderné prvky, ktoré sú obsiahnuté takisto aj v návrhu komisie. máme systémy dohľadu e, pre jednotlivé krajiny, ktoré sa potýkajú s určitými e, problémami. E, nejde tu len o infekčné choroby. Tá to medzinárodné sanitárne nariadenie je v krajinách Európskej únie záväzné ale je veľa krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, ale, e, ale sú napojené na Európsku úniu ako Liechtenstein, Monako, Švajčiarsko a podobne a sú teda signatármi e, tohto e, medzinárodného nariadenia. toto nariadenie v podstate upravuje aj e, tie kapacity, ktoré by si členské štáty mali vyvíjať. Ide tu o výmenu informácií medzi, e, člen, medzi krajinami pokiaľ ide o otázky verejného zdravia, keď sa e, konštatuje, že vznikla nejaká sanitárna kríza. Pokiaľ ide o dohľad, všetky krajiny, ktoré majú schopnosť detegovať, e, vyhodnotiť e, takéto situácie, ktoré mnohokrát nie sú v počiatku e, vážne, ale môžu sa eventuálne vyvinúť do nebezpečia pre verejné zdravie, tak všetky takéto mm, udalosti, e, ktoré sa vyskytnú, to je niečo, o čom treba e, informovať Treba tam takisto identifikovať, či ten zdroj je prírodný alebo ľudský a e, toto nariadenie vyžaduje skutočne, aby e, krajiny boli notifikované. E, nie je tu jednoznačne stanovené, či by sa mala aj VHO konzultovať, pokiaľ ide o odporúčania a je tu takisto otázka aj e, dôverenosti informácií. Krajiny majú 24-hodinovú lehotu na to, aby odovzdali všetky informácie, ktoré majú k dispozícii VHO. No a napokon informácie zo strany VHO sú dávané k dispozícii krajinám za určitých podmienok. Nebudem zachádzať do detajlov, ale všetky členské štáty a e, člen Európskej únie, ktorý, ktoré sú zároveň členmi VHO, majú toto zakotvené vo svojej legislatíve, vo svojich e, štát, právnych predpisoch a majú aj kontaktné body pre VHO. Takže toto bolo len veľmi stručne. Máme ECDC, prostredníctvom ECDC v podstate je prístup na tieto webové stránky. Na týchto webových stránkach nájdete e, jednotlivé podrobnosti a tie, e, tie ohniská v jednotlivých krajinách. Teraz poďme trošku rýchlejšie. Toto je nástroj na rozhodovací proces. Teraz ďalší obrázok máme systém epidemiologického výkazníctva. Ďalej, len aby som vám ukázal, ako členské štáty Európskej únie sú zastúpené a sú veľmi dobre zastúpené v odborných výboroch VHO a tu máme napríklad výbor pre mm, preskúmanie a ďalšie. Mm, VHO má aj celosvetový systém riadenia pre svoje mm, regionálne a pobočky Mm, inštitúcie členských štátov e, musia e, na každodennej báze koordinovať svoju činnosť s VHO. Takže e, a to je zatiaľ všetko. Ďakujem vám a teraz prejdeme k ďalším otázkam E, teraz sa e, vyjadria e, zástupcovia politických strán, pani Kukovič, Kaven a pán Prody. Dve minúty máte. Ďakujem spravodajcovi a tieňovému spravodajcovi za tieto veľmi užitočné návrhy Možno, že predsa len rozšírili ten rozsah pôsobnosti až e, príliš, ale každý, každá reťaz je tak silná, ako je e, silné to najslabšie ohnívko. Musíme e, sa vedieť e, postaviť k týmto celosvetovým e, situáciám, pokiaľ ide o m, ohrozenie zdravia a musíme sa dnes zamerať e, najmä na implementáciu opatrení, lebo je veľa nariadení a smerníc, ktoré už sú v platnosti. Nie všetko je dokonalé, to je jednoznačné a nie je najmä dobré, e, ak vzniká, ak prichádza ku komunikácii, ktorá spôsobuje paniku. Vzhľadom na súčasnú krízu sme veľmi závislí od príjmov v turistickom, v cestovnom ruchu ak budeme mať nedostatočnú komunikáciu e, v oblasti cezhraničných e, ohrození zdravia, môže sa stať, že konkrétna krajina e, príde o turistov a to môže znamenať 10-percentný pokles HDP. Takže v tomto prípade musíme byť skutočne veľmi opatrní. Komunikácia, zlá komunikácia môže spôsobiť veľké, veľké straty. To na druhej strane neznamená, že by sme sa mali vzdať snahy o riadenie a riadenie všetkých tých ohrození. Na druhej strane by sme sa mali riadiť hlavne jednoduchosťou. Jednoduchosť to by mal byť ten základný princíp, tak aby sa nerozmazali tie kontúry priorít. Ešte chcem zdôrazniť druhú vec, prístup a prístupnosť vakcín podľa mňa vakcíny možno vyrábať lacnejšie, ak bude existovať spoločný nákup. Ďakujem a pani Linda McCallan. Ďakujem, pán predseda, ďakujem eh, spravodajcovi za správu. Ehm, v prípade eh, výskytu cezhraničného ohrozenia zdravia treba vedieť, kto je za čo zodpovedný, aká agentúra má na starosti čo. V prípade e, legislatívy farmakovigilancie treba, aby tie mechanizmy e, fungovali veľmi rýchlo. V prípade e, lekárskych prístrojov sa vyskytujú problémy, o ktorých všetci vieme a potrebujeme v každom prípade lepšiu koordináciu v tejto oblasti. Ale to závisí takisto aj od toho, um, ako bude postupovať EFSA v prípade riadenia potravinových otázok. Takže my potrebujeme e, jasné pravidlá, čo a kto robí v prípade e, cezhraničných nebezpečí. A chcela by som požiadať predstaviteľa komisie, ktorý hovoril o nukleárnych otázkach a o dohode Euratom. Euratom už je tu dlho a nie som si istá, a asi veľa ľudí si nie istých, čo by sa stalo v prípade takej situácie, ktorá sa vyskytla napríklad e, v Japonsku? Čo by to znamenalo z hľadiska e, tých cezhraničných e, dimenzií? Znamenalo by to, že by sme jednoducho zakázali ľuďom prechádzať cez hranice, alebo bude tam nejaký stupeň koordinácie? Bude do toho nejak zapojené ECDC a tak ďalej? keby sa vyskytol, vyskytla taká nehoda ako v Japonsku, vy by ste e, mali nad vecami e, dohľad a určite by ste museli vyvíjať snahu o koordináciu tak, aby ľudia vedeli, čo majú robiť, keď sa niečo stane. Ďakujem a teraz pán Vittorio Prodi. Dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Budem veľmi stručný. Najmä pokiaľ ide o e, chrípku a to, či sa šíri m, mm, vzduchom, m, mm, dýchaním. E, v tomto prípade, ak je to tak, tak e, je potrebný maximálny dozor. E, pretože v takomto prípade možno očakávať veľmi rýchle šírenie cez hranice. A preto je skutočne potrebný dohľad. Chcem sa spýtať, či výrobcovia lietadiel venujú dostatočnú pozornosť e, systémom vnútornej ventilácie z tohto hľadiska. Dokázalo sa totiž, že možnosť infekcie a šírenia chorób je e, obzvlášť vysoká práve na palube lietadiel. Ak to ešte teda nebolo konkrétne riešené, chcel by som sa tomuto bodu venovať. Pretože pokiaľ ide o cezhraničné šírenie chorôb, e, to, to hlavné centrum pozornosti by malo byť práve sústredené na toto. Domnievam sa, že toto je veľmi dôležitý zdroj. Ďakujem. Monsieur le Président, chers collègues, on voit bien s'agit euh, non seulement euh, d'une proposition. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia. Toto je návrh rozhodnutia, ktoré by sme mali privítať, pokiaľ ide o mnohé pozitívne časti. E, samozrejme má to vplyv na náš každodenný život a každodenný život 500 miliónov európskych občanov. Ale ako úvodná reakcia je na mieste povedať, e, teda ako reakcia na vyjadrenia kolegyň, kolegov a na, zastup, na vyjadrenia predstaviteľov VHO a takisto aj predstaviteľov komisie, s ktorými spolupracujeme. Chcel by som teda nadviazať na slova e, na protiažku e, zo strany zelených. Je veľa prekážok, e, ktorými sa ktoré teda kladú mnohé členské štáty a ktoré odmietajú príjmať opatrenia, ktoré by zasahovali do ich mm, štátnej suverenity. A to vidíte aj v kompromise, ktoré, to sa odráža aj v kompromise, ktoré vypracovalo dánske predsedníctvo a ktoré poskytuje základ pre ďalšiu prácu na rade a s tým, že by takýto návrh mal, mal byť schválený v roku 2013 22. júna sa stretli ministri zdravotníctva a hovorili o potrebe schváliť takéto rozhodnutie. A to len počerkuje potrebu pokročiť v tejto veci, tak aby sme umožnili členským štátom zvyšovať ich povedomie o potrebe európskeho, respektíve globálneho prístupu. Domnievam sa, že je v našom záujme, aby sme počas našich rozpráv a počas schváľovania legislatívnej práce, aby sme teda zabezpečili, že budeme môcť do veľkej miery hovoriť jedným hlasom. pretože budeme sa sporiť aj s radou, ako náhle e, budeme musieť schvalovať ten spoločný text, tak budeme musieť veľa vecí žehliť. Pokiaľ ide o tie medicínske produkty, e, bol by som rád, keby to návrh rozhodnutia pokrýval, pretože ako spomenula pani Kaven, ten nedávny škandál s, s tými liekmi len počerkuje to, že nám to uniklo z pozornosti, uniklo našej pozornosti farmakovigilancia, tak ako ju poznáme, ale nadovšetko eh, farmakovigilancia v tej novej podobe, tak ako má vyzerať od budúceho roku, tá by nám mala umožniť objavenie sa takýchto fenoménov, takéhoto fenoménu alebo opätovné vzniky takýchto kalamitných situácií. Čiže nemala by tu byť potreba pokrývať takéto nevhodné lieky. Komisia teda vypracuje svoj návrh. Teším sa na to, ale nemal som ešte žiadne avízo o takomto záujme, zámere. My v rámci nášho legislatívneho privilégia máme byť tým prvými, ktorí sa pustia do tejto témy. Diskutujeme o tomto rozhodnutí, takže pozrime sa na medicínske zariadenia, pretože my sme sa do toho pustili ako prví a vo svetle už to návrhu komisie vidíme isté možné styčné plochy, aj pokiaľ ide o no, nastavenie tej smernice. Tretia pripomienka, ktorá sa týka rozsahu pôsobnosti alebo rozsahu uplatňovania a nejakých roziev, pokiaľ ide o radiáciu, ionizujúce radiáciu alebo teda ionizujúce žiarenie. Naozaj nevidím, ako je možné vykladať si náš návrh ako niečo, čo by viedlo k nejakej, nejakému zmetku. Hovoríme o výmene informácií, hovoríme o poslednej spolupráci nad rámec tých ustanovení, ktoré sú nám už dobre známe, už istý čas, pokiaľ ide o e, zmluvu Eurátom. Ako nám pripomenula Linda McKeven, keď vystúpila, a ja sa domnievam, že v rámci nášho hodnotenia budeme potrebovať zábezpeky pre všetkých spoluobčanov. Pôvodne Euratom mal fungovať ako niečo, čo ochráni e, zamestnancov e, atomových elektrární, ale tu hovoríme o návrhu, ktorý by pokrýval celé obyvateľstvo. Takže ja by som chcel zopakovať ten môj návrh, aby dokázali riešiť túto otázku v našom návrhu rozhodnutia. A na záver, pán predseda, chcel by som povedať, že skôr ako uplyne tá lehota predkladania pozmeňovacích návrhov, 17. september, stretnem sa s tieňovými spravodajcami, tak aby sme sa vedeli dohodnúť a potom predstúpim pred výbor s viacerými pozmeňovacími návrhmi E, ktoré budú spoločne odsúhlasené. Myslím, že je dôležité, aby sme dosiahli kompromisy medzi nami, verúc do úvahy tú značnú dôležitosť, ktorú tomuto textu prikladáme. A potom samozrejme bude dôležité nie len e, sa o tom hovoriť, nie len o tom rozprávať, ale ten dialog viesť kvalitne, tak aby to bolo aj spolu s komisiou. Ďakujem. Vielen Dank, Gilles Dialog ist immer... Ďakujem pekne, Gilles Parňo. Dialog je vždy vítaný E, lepšie ako nejaké spory, argumenty. Termín predkladania pozmievacích návrhov alebo lehota 17. september e, na poludne a na výbore pre životné prostredie a pre otázky verejného zdravia budeme hlasovať 10. oktobra a potom na plenárke e, budeme hlasovať v novembri podľa plánu. Chcem poďakovať všetkým zúčastneným. Ešte raz sa musím ospravedlniť za ten časový tlak, ale ináč by sme to nezvládli. By, sa, by nám to prešlo cez hlavu. Teraz sa dostávame k 13. Tu ide o klasifikáciu balenia a označovanie nebezpečných prípravkov. Spravodajkyňou je kolegyňa Rita Korhola a jej chcem teraz odovzdať slovo. Nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. Um, Ďakujem pekne, pán predseda. Prepracovanie e, tejto smernice o prípravkoch je veľmi technickou záležitosťou, ale v konečnom dôsledku je to veľmi priame, priamočiare a jednoduché z dôvodu toho, tej, tej povahy e, tej smernice. Ide o kodifikovanie pozmeňovacích aktov a ide o prispôsobenie ustanovení, ktoré sa týkajú právomoci komisie schvalovať delegované vykonávacie akty Lisabonskej zmluve. Inými slovami, táto správa je o lisabonizácii existujúcej smernice e, s ohľadom na legislatívne postupy. Namiesto toho, aby sme e, prešli k samotnej téme e, nebezpečných látok, nebezpečných prípravkov, tak chcem povedať, že táto smernica predstavuje ste preklenovacú legislatívu, ktorá zabezpečuje kontinuitu v rámci právneho sektorového rámca ktorý je súčasťou reformy v súčasnosti z dôvodu reformy REACH. Smernica sama a hovorí o klasifikácii balenia označovaní nebezpečných prípravkoch, zmesiach alebo z... alebo roztokov a toto je zostáva v platnosti do 2015. v rámci tých dočasných ustanovení nariadenia CLP, tie zmesi, ktoré sú už uvedené na trh, môžu byť aj naďalej e, dodávané v zmysle pravidiel smernice o nebezpečných prípravkoch až do júna 2017. E, Táto kodifikácia hovorí o akte, alebo odkazuje na ktorý má práve dobehnúť. Je, zaujímavé, je dôležité konštatovať, že ako spravodajkynia som nenavrhla žiadne pozmievacie návrhy k tejto správe. Dôvod je jednoduchý nie sú žiadne modifikácie možné, ktoré sa, by sa týkali povahy tejto správy a nie je tu priestor na žiadne politikárčenie. Jediné mierne zmeny, ktoré boli vykonané, tak ako som spomínala, súvisia len s aktualizáciou ustanovení, tak aby e, sme procedurálne dokázali aplikovať niektoré veci, ktoré vyplývajú zo Lisabonskej zmluvy a zo smernice REACH nad rámec tohoto sú tu ešte niektoré drobnosti, ktoré treba e, doplniť, ktoré omylom boli e, opomenuté, keď sme pripravovali iné nariadenia CLP, ako je napríklad doložka o dôverných informáciách. Vlastne prakticky všetky tie šedé e, oblasti v tejto smernici, to znamená tie časti textu, ktoré je možné pozmeniť alebo doplniť, alebo ktoré iným spôsobom súvisia s procedurálnymi zmenami. to všetky súvisia s procedurálnymi zmenami, niektoré sa netýkajú tej podstaty smernice v rámci e, sprievodnej poznámky alebo teda vysvetlenia odvodovej správy sa sústredujem na tie články, kde došlo k najväčším zmenám, ale ako som už spomínala, nevidela som dôvod, prečo by som tieto malé updaty mala sama ja nejakým spôsobom doplňať alebo pozmeňovať. Komisia tiež prislúbila, že sa nedotkne tejto smernice vôbec, skôr ako bude prijatá nová legislatíva v roku 2015, takže žiadne delegované akty by sme nemali predpokladať, pokiaľ ide o túto smernicu. Drahé kolegyne, kolegovia, samozrejme, teším sa na vaše názory ohľadom tejto záležitosti a ja vítam akúkoľvek diskusiu, ktorá môže vyplynúť. Bola by som ale veľmi prekvapená, keby k tomu došlo, lebo naozaj sa mi to zdá byť jednoznačná záležitosť. Ďakujem. Ďakujem pekne, Jan Jurgens. Dovolte mi na úvod poďakovať spravodajkyni a chcem povedať, že plne súhlasím s jej konštatovaním. Nie je tu potreba meniť návrh komisie, nakoľko je to e, primárne technická rekodifikácia, ktorá e, vyplýva e, z tých zmien, ktoré sa udiali za tie posledné roky a takisto to súvisí aj s tým prispôsobením sa v e, Lisabonskej e, zmluve, takže je to technicky dôležité, ale nie je to nejakým spôsobom sporné alebo kontroverzne. A takisto sa stotožňujem s tou argumentáciou e, toho návrhu, kde sa hovorí o tom, aby sme zaviedli delegované akty tam, kde to navrhuje komisia. Čiže z našej strany plná podpora. Ďakujem pekne za to házi. Ďakujem za slovo. Tak ako predrečníci spomenuli, je to odborná záležitosť. Je tu však jedna vec, ktorá súvisí s právomocami parlamentu. A tu by som chcela spomenúť. Podľa starého systému komitológie parlament mal istý čas k dispozícii a keď sme našli niečo problematické, mohli sme zareagovať. S väčšinou to bývalo 2 plus 2 mesiace a teraz komisia tento čas mm, navrhuje skrátiť na 2 plus 1 mesiac. Existujúci systém 2 mesiace plus 2 je to e, o čo sme bojovali, to sme odhlasovali. Ja by som si želala, aby sme zostali pri tom, pri tomto systéme, pri tomto časovom rámci, keď sa aj táto legislatíva, táto tematika dostane do súladu s delegovanými aktmi. Ďakujem sa to, tak keď si žela komisia slovo, tak je dám. A nie? A predsa. Thank you very much. Ďakujem za slovo. Som zástupcom komisie, ktorý má na starosti túto rekodifikáciu. Ďakujem predovšetkým za veľmi dobrú správu a vynikajúcu prezentáciu. Ja som si poznamenal a uvedomil, že Posledná predrečnička tiež predložila významnú vec. Mali by sme horizontálne spolupracovať. Aj DG Enterprise e, pracuje na podobnom riešení a mohli by sme si ho vziať za svoje. Pokiaľ viem, e, predmetné DG sa radí so spolu zákonodarcami v tejto veci a pre, pri tomto návrhu Čas na reakciu je vec, ktorú by sme mali vyriešiť. Zákonodarca má takú právomoc, aby mohol e, upraviť návrh v tomto zmysle, ale nie som si istý, či by sme sa nemali pridržať princípu konzistentnosti. Ten ist, to isté DG, DG Enterprise, ktoré sa síce nezaoberá takýmito témami, však prijalo podobné riešenie pri všetkých ostatných tematikách, ktorými sa zaoberá a možno by to malo byť takto konzistentné. Kladiem si otázku, či pri tejto rekodifikácii, ktorá bola zmenená len kvôli odborným dôvodom, či e, to má význam. A takisto DG nás ubezpečilo, že v roku 2015 sa isté veci postupne e, prestanú používať a niektoré veci sa úplne vypustia. To je len textu z formálnej stránky. Niektoré časti textu nikdy neboli aktivované, nikdy neboli potrebné. Nie, tieto opatrenia boli zbytočné a kvôli tomu sa pýtam, či naozaj pri tejto právnej norme treba tieto špecifika brať do úvahy, lebo je to čistá rekodifikácia. Takže ide o to, aby sme nemenili e, tie časové obdobia, lebo by to mohlo spôsobiť e, ďalšie problémy, ako už aj povedala pani Korhola, my sme predeterminovali určité výsledky, takže všetky zmeny, ktoré e, by sa zaviedli, by mohli byť problematické. Ďakujem vám. Ďakujem pekne. Chcela by spravodajkyňa ešte raz zareagovať? Nech sa páči. Well, I think this... Domnievam sa, že táto debata sa odvíjala veľmi dobre. Nedá sa k tomu čo dodať. Chápem to, čo povedal pán Hasi a tie pochybnosti, ktoré vyjadril. Právna služba môže, právny odbor môže byť garanciou toho, že E, za žiadnych okolností mm, nebudeme tú svoju právomoc používať nesprávne. Ja som spokojná s týmto výsledkom. Ďakujem vám. Je vždy dobré, keď sú všetci spokojní a šťastní s výsledkom. A pozmievacie návrhy musia byť doručené do 12. júla, do 12. A potom na výbore Envy budeme hlasovať 10. oktobra o stanovisku a v decembri 2012 indikatívny termín hlasovania na plenárke ako gestorský výbor. Eh, chcem zástupcom poďakovať za rozpravu, za diskusiu a teraz sa dostávame k bodu programu 14 plán postupu v energetike do roku 2050, budúcnosť s energiou. E, kolegyňa Romana Jordan je spravodajkyňou a dostáva slovo. Nech sa páči. Ehm, Ďakujem, pán predseda. Hovoríme o dokumente, ktorý je výsledkom dlhej, dlhého, dlhodobej práce, keď od doby, keď sme začali rozpravu o klimatických zmenách, konkrétne pred dvoma rokmi, e, sme diskutovali o správe Basa Ekolta do e, po roku 2020 a e, stanovala sa cestovná do roku 2050. A teraz máme vlastne sektorový dokument, ktorý sa zaoberá vývojom v energetike a otázkou energie v, e, a to s cieľom e, maximálne znížiť emisie CO2. Komisia navrhla niekoľko scenárov, niekoľko takých východisk pre, dis- pre diskusiu. Tieto scenáre sú, povedala by som, veľmi ambiciózne, dokonca až revolučnej povahy, hovoria niektorí ľudia lebo predpokladajú napríklad oveľa efektívnejšie využívanie energie a tá najnižšia ambícia je 32-percentné zníženie prim, e, primárnych energetických zdrojov. Ehm, a okrem toho sa predpokladá aj vyššie využívanie, väčšie využívanie mm, zdrojov obnoviteľnej energie, obnoviteľných zdrojov energie, najmä e, pokiaľ ide o e, koncové využiť koncovými používateľmi e, a to v hospeti 54% až 74% podiel obnoviteľných zdrojov energie na výrobe elektrickej energie by mal dosiahnuť až 59 Tie tendencie závislosť od iných palív by mala kresnúť o 35 až 35 Takže toto sú také kľúčové otázky, ktoré treba implementovať, ak chceme podstate sa naďalej uberať touto nízko, týmto nízkouhlíkovým smerom. Takže to sú ciele, ktoré sú zakotvené aj v stratégii do roku 2020. A v tom pláne na efektívne e, využívanie e, elektrickej energie je položený veľký dôraz na obnoviteľné zdroje energie, na technologické inovácie. Hovorí sa tu takisto aj o efektívnom a e, funkčnom trhu energií. To by sa malo začať realizovať v roku 2014 podľa záverov Rady. Komisia takisto vo svojom oznámení predpokladá, e, že sa e, príjme medzinárodná dohoda o klimatických o zmenách klímy a predpokladá takisto posilnenú aktivitu Európskej únie v tejto oblasti. Takže toľko o tomto dokumente. Keď som e, pripravovala svoje stanovisko, mala som s tým určité problémy, pretože v tomto mm, dokumente e, som riešila mm, to, e, čo diskutujeme, o čom sa medzi nami diskutuje, to znamená o e, kompetenciách rôznych inštitúcií, vrátane Envy a tak ďalej. Mm, my vo výbore Envy sme zodpovední za o únik e, CO2 a za vytváranie zelených pracovných e, príležitostí. Keď som teda pripravovala, vypracovala toto mm, stanovisko, snažila som sa o to, aby tá, e, ten plán postupu do roku 2020 nebol len zoznamom želaní, ale aby sme skôr identifikovali tie veci, ktoré prispejú k zníženiu emisí CO2 do roku 2020 výrazným spôsobom. Preto je potrebné, aby sme si stanovili jasné priority a aby ten systém bol jednoduchší než ten, ktorý máme teraz. Lebo ten, ktorý máme teraz, je príliš komplikovaný, je preregulovaný a preto um, nestimuluje investorov vhodným spôsobom. Mali by sme mať jednoznačne definované mechanizmy, jasne stanovené ciele. A tu sa chcem zmieniť o horizonte 2020 a o systéme ETS. V tomto systéme by sme mali menej problémov, keby sme mali jednotný cieľ a nie niekoľko rôznych cieľov. Takže navrhujem toto. Poprvé, v rámci Európskej únie by sme mali byť pripravení na budúcnosť prostredníctvom rôznych scenárov. Musím povedať, že ma trocha sklamalo, že máme scenáre, ktoré predpokladajú medzinárodné zásahy. To znamená, že v prípade medzinárodných dohôd, ak, dos, ak príde k nejakému oneskoreniu pri príjmaní medzinárodnej dohody, E, bude to pre nás znamenať krok e, vlastne ústup od e, toho plánu postupu do roku 2050. Nemali by sme byť závislí len na tom, čo sa deje na medzinárodnom poli a treba sa zamerať na prostredie, vytvorenie prostredia, ktoré je priaznivé pre investorov. To by sme mali jednoducho zjednodušiť a navrhujem takisto vo svojom E, stanovisku jeden jednotný cieľ a to cieľ do roku 2030, pokiaľ ide o emisie CO2. Nazdávam sa, že týmto spôsobom by sme zabezpečili vyššiu transparentnosť a boli by sme zároveň technologicky neutrálni a nebolo by potrebné, aby sme sa v tomto rámci zaoberali technologickými dosah, technologickým dosahom, lebo to je niečo, čo sa v skutočnosti veľmi ťažko hodnotí. Okrem toho, mám v úmysle predložiť niektoré pozmenujúce a doplňujúce návrhy. Nebude ich príliš veľa, tak aby to stanovisko ostalo jasné. E, jeden z tých návrhov sa bude mm, týkať e, práve vypúšťania mm, CO2 a Chcela by som v rámci tohto na návrhu, pozmeňujúceho návrhu, e, zdôrazniť, že potrebujeme mať dobrú, dobré vzťahy, nastoliť dobré vzťahy s občianskou spoločnosťou. A takisto si definovať aj postoje k rôznym e, zdrojom energií. Za túto otázku zodpovedá výbor ITRA, ale o tom sa, a diskutuje sa o tom aj e, na našom výbore a preto by sme to možno mali zahrnúť aj do tohto dokumentu. Mali by sme tu vziať do úvahy energetický mix, ktorý je v kompetencii členských štátov. Samozrejme, budeme brať do úvahy aj vaše názory, e, ktoré si vypočujeme v priebehu dnešnej diskusie. Mohla by som sa spýtať niečo zástupcu Európskej komisie? Je tu, predpokladám, zástupca Európskej komisie? V tom prípade mám teda otázku na komisiu. V prípade toho medzinárodného prvku, komponentu, chcela by som sa spýtať, či komisia navrhuje, aby Európska únia sledovala e, cieľ e, nízkouhlíkového hospodárstva len v prípade, že sa príjme medzinárodná dohoda, alebo či sú potrebné e, opatrenia Európskej únie aj v prípade, že budú jednostranné čo Európska komisia navrhuje, akým smerom by sa e, Európska únia mala vybrať, ak sa nepríjme medzinárodná dohoda, vzhľadom na to, že tu máme scenáre, ktoré predpokladajú, že budú existovať medzinárodné dohody. A druhá vec, na ktorú sa chcem spýtať, môžete nám povedať niečo viac o e, tom, tom vašom e, predpoklade, že by sme mali e, vykonať nejaké spoločné e, kroky e, ako reakciu na zmeny klímy. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj Romane Jordan za správu. V oboch výboroch sa pohybuje a veľmi dobre sa vyzná v téme. Ja viem, že e, je tam len pár riadkov e, tej, tej spravodajkyne, takže ďalší input sa môže udiať formou pozmievacích návrhov. Nie je žiadnou otázkou, že tá cestovná mapa energetiky do roku 2050 je tou e, základnou časťou politiky energetickej. Máme samozrejme ešte aj plnohospodárstvo, ale sektor energetiky je kvázi principiálny, fundamentálny, pokiaľ ide o otázku znižovania emisných, alebo teda emisí CO2 a tým pádom musíme venovať e, tej, tomuto dokumentu, tomuto plánu značnú pozornosť. Roman a Jordan, myslím si, že tie body 5, 6, 7 sú dobré. Body 2, 3, 4, tam by som mal niekoľko dodatočných otázok 5, to je správne, že potrebujeme teda tie vhodné nástroje aj v sektore energetiky na to, aby sme dokázali zabezpečiť obrat e, smerom od emisí k nulovým emisiám. A systém obchodovania s emisiami je jednoznačným nástrojom, mali by sme ho posilniť a tak by to mal aj konštatovať výbor Envy. Ďalšie mechanizmy, ktoré sa opierajú o trh, k tomu sa dostaneme. Nemáme žiadne odvody z CO2 alebo nejaké danie na CO2, ale to je samozrejme predmetom diskusie a určite nad rámec systému obchodovania s emisiami, e, ktorý vlastne pokrýva len 40 emisí, potrebujeme ešte niečo na zvyšných 60 emisí a to naozaj veľmi podporujem. Je správne, že Európa by mala mať vedúcu úlohu pri e, vývoji nových technológií. Tam dúfam, že Horizont 2020 náš e, výskumný program môže pomôcť vyvíjať technológie, ktoré budú prelomové v jednotlivých odvetviach. Je aj dobré, že sa tu dotýkame e, odvetvia dopravy. Tam máme bielu knihu o doprave. E, veľa vecí sme už spomínali. Nie som si tak istý, či budúcnosť dopravy spočíva vyslovene len na elektromobiloch. Myslím si, že aj vodík je alternatívou k elektromobilom, pretože tá infrašt- tá, bola tam len spomenutá infraštruktúra potrebná pre prevádzkovanie takýchto automobilov. Teraz dvojka, trojka, štvorka. Pokiaľ ide o dvojku, tak tam mám isté obavy. Vy ste eh, hovorili o komisii, alebo žiadali ste od nich, aby dali nejakú informáciu tie obavy, že EÚ aj naďalej bude závislou od toho diania na úrovni konferencie OSN, to je nesprávne. Tá cesta by bola príliš pomalá a bola by nevýhodná z nášho pohľadu. E, boli sme toho svetkami aj v Rio. Budeme mať 9 miliard ľudí, bude obrovský nárast spotreby zdrojov a energie a svet čaká na to, že Európa sa do toho pustí a musíme aj vo vlastnom záujme túto e, cestovnú mapu 2050 spustiť a nemôžeme ísť do cestov závislosti a preto by som bol nerád, keby ako výbor pre životné prostredie sme hovorili o tom, že komisia má e, prichádzať s návrhmi, čo robiť, keď e, sa svet nepridá k našemu snaženiu. Ale svet to tak nespraví a my musíme ísť dopredu, takže budeme musieť uvažovať nad touto formuláciou. E, neviem potom v trojke, či nevyhnutne, pokiaľ ide o e, prechod k iným energiám, či máme hovoriť o nadmernej regulácii, čo je tým vlastne myslené. E, tá výtka, alebo teda tá výhrada, že Európa je príliš byrokratická alebo prebyrokratizovaná, to sa mi zdá zemrštené. Je tam samozrejme priestor pre veľa aktérov v tom, alebo je tam príliš veľa aktérov na energetickom poli, to je správne konštatovanie, ale nadmerná regulácia podľa mňa to je, nie je správna formulácia. Pokiaľ ide o štvorku a jednotný cieľ do roku 2030, teraz máme cieľe do 20, teda do roku 2020, a otázka je, či do roku 2030 e, by sme mali mať 30, 30, 30 ja by som navrhoval 3 cieľa na úrovni 30, 40, 50, 30 zníženie CO2, 40%, teda opačne, 30% e, úspory energie, 40% e, zníženie CO2 a 50% obnoviteľné zdroje, obnoviteľné energie. Jednotné stanovenie cieľa, neviem, čo za tým stojí, čo sa za tým skrýva. Určite potrebujeme tie tri ciele aj e, do obdobia 2030 pripájam sa k tomu konštatovaniu, že tá cesta mapa alebo ten plán postupu predstavuje len nejaké scenáre. E, v istom momente sa budeme musieť e, dohodnúť na tom, kde tá cesta bude smerovať. Máme tri možnosti. Atomová energia, Green Coal, CCS a obnoviteľné energie, pokiaľ ide o zelenú zelené uhlie a CCS, často sme sa vyjadrovali skepticky, či to bude vôbec fungovať v Európe, pretože je to príliš drahé. Pokiaľ ide o atomovú energiu, vidíme, že niektoré krajiny teraz idú cestou atomové energie, niektoré pozastavili takéto plány, programy, ale musíme to ťažisko dávať do, do oblasti obnoviteľných zdrojov, obnoviteľných energií a myslím si, že aj takýmto smerom sa budú uberať naše pozmeňovacie návrhy za skupinu. Ďakujem pekne, Bas. And, uh, for, for... Ďakujem spravodajkyni Romane za to, že skoncipovala svoje stanovisko. Podobne ako pri predchádzajúcich príležitostiach teším sa na dobrú spoluprácu. A trošičku upravíme toto stanovisko. Neviem, či dĺžka a počet znakov sú vždy eh, prekažkou a otravou, keď človek koncipuje takúto záležitosť. Ja chcem počiarknúť, podobne ako iný, dôležitosť tohoto plánu, postupu a energetických systémov. Nedá sa to zdôrazniť dostatočne. V súčasnosti máme v EU systém, ktorý keď nezmeníme, tak sa jednoducho uzamkneme, uzavrieme v scenári, ktorý je príliš vypušťajúci príliš vysoké množstva emisí a budeme zablokovaní v energetickej závislosti od ostatných regiónov sveta. Je to číslo, ktoré by som vám chcel povedať. V roku 2011 EU importovalo 573 miliard eur, teda vynaložilo za uhlie, ropu a zemný plyn 573 miliárd eur. Predstavte si, že toto číslo každý rok vynakladáme a platíme to Rusku, Blízkému východu, tými fantastickým krajinám, od ktorých sme závisli pri dovoze ropy a zemného plynu. A to vedie k vysokým emisiám, k tomu, že sa strácajú pracovné miesta tu u nás a peniaze odtekajú z Európy. Ja myslím, že to zdôrazňuje dôležitosť toho, že treba skutočne urobiť niečo preto, aby sme sa vydali nízkouhlíkovou cestou a nízkoemisnou cestou. V tomto zmysle je sklamaním, že komisia prichádza len s všeobecnými scenármi, ktoré nie sú dokonca ani len ambiciozne. Pozrieme sa na obnoviteľné zdroje. Mohli by sme v roku 2050 používať obnoviteľné zdroje na 100 a scenár vysokej energetickej efektívnosti, je možné dosiahnuť ho e, už v roku 2013 vo výške 40 tento cieľ. Môžeme to hovoriť aj o číslach. Tieto ambície sa jednoducho vôbec nespomínajú v tomto texte. A ak človek koncipuje scenáre, tak by človek očakával, že je to koncipované široko, že sa zahrnie všetko, čo je možné, ale scéna, ktorú zachytila komisia, je veľmi malá časť celkovej scény a to podľa mňa je sklamaním. Ďalší ja, kritika, ktorú by som si dovolil voči komisii, je, je nedostatok kombinatorickej schopnosti, buď vysoká efektívnosť ale potom nízky import. Ako keby sme to vedeli, že keď budeme mať nízku faktoru za energiu, tak musíme ísť scenárom vysokej efektívnosti. Už aj dieťa by si dokázalo skombinovať vysokú efektívnosť a vysoké použitie obnoviteľných zdrojov. Tento plán postupu jednoducho to nezohľadňuje. Ja by som sa chcel spýtať komisie, či zabudla vedomé náročky, alebo či nemala čas jednoducho sa pohrať s jednotlivými scenármi a dobre ich skombinovať. Je to sklamanie, je to pre mňa sklamanie. Očakávam razantnejšie formulácie, viac scenárov. Teraz niečo k cieľom. Áno, ciele. Ja som zo strany zelených nikdy mi niekto neverí, keď hovorím niečo o cieľoch. Obratil som sa na neutrálny zdroj, je to Medzinárodná energetická agentúra, pokiaľ viem. Táto agentúra nie je veľmi známa tým, že by eh, podávala veľmi ekologicky orientované zelené správy. V minulosti sa dospracovali k záveru, že ceny uhlíka treba podporiť doplnkovými politikami, aby bolo možné plne aplikovať e, potenciál a odstrániť nedokonalosti na trhu. Dokonca aj táto agentúra volá po podporných politikách, ktoré budú istým spôsobom e, prispievať k zníženiu cieľov v množstve uhlíka. Má to vysoký energetický koefektívny potenciál a takisto potenciál dekarbonizácie v dlhodobom horizonte. Potrebujeme aj efektívnosť, potrebujeme aj obnoviteľné zdroje a na obe treba nastaviť konkrétne ciele. Ja absolútne nesúhlasím s názorom, keď sa sústredíme iba na jeden cieľ. Máme mnohé informácie dostupné, napríklad nový energetický balíček v roku 2050. Mali sme cieľa aj pre rok 2020, takže ja si myslím, že s Joe Linenom by som mohol spolupracovať, aby sme zapracovali aj tieto veci do stanoviska. Inak sa teším na výbornú spoluprácu, aká prebiehala aj minulý rok. Ďakujem za slovo. Ďakujeme, Bas. Slovo má Vicky Ford. Ďakujem je to vlastne poprvýkrát, čo sa vyjadrujem na e, výbore Envy. Väčšinou času som trávila e, v, výbore ITRE e a takisto v oblasti dlhodobých investícií a to je niečo, čo potrebujeme aj pre našu dlhodobú energetickú politiku pokiaľ chceme, aby sa výrazne obmedzil eh, objem eh, uhlíka. Chcem povedať len dve veci. Som veľmi rada, že spravodaj hovorila o investíciách a významných investíciách potrebujeme verejné aj súkromné investície a hovorila aj o inováciách a výskume. To ma tiež potešilo. Podľa mňa sem patrí veľa rôznych oblastí. Podľa niektorých eh, je práve eh, horizont 2020 eh, akýmsi teda tým zásadným cieľom z hľadiska efektívnosti, ale potrebujeme sa zamerať aj na obnoviteľné zdroje energií, a na zmenu správania sa spotrebiteľov a to, ako sa stávajú k dodávateľom energie a napokon musíme myslieť aj na e, jadrový výskum a alternatívne palivá, ktoré môžu e, znamenať výraznú zmenu v celej tej rozprave o biopalivách a takisto aj otázku e, zachytávania uhlíka e, rastlinami. Takže musíme sa zamerať na e, celú, celý rad otázok na ceste k cieľom 2050. Investície do inovácií a infraštruktúr a potreba rastu a nových pracovných miest, to je niečo, čo je pod predpokladom konkurencie schopnosti e, v, globálnem, v globálnom hospodárstve a, a patrí sem aj oblasť úniku uhlíka, e, pretože aj to je niečo, čo ovplyvňuje našu e, globálnu konkurencieschopnosť. Je to teda celý rad víziev. Treba sa nám e, snažiť o to, aby sa svet neposúval dopredu bez toho, aby sme sa do toho mohli zapojiť i my. E, samozrejme je potrebné aj znížiť preregulovanosť, ale nejde len o to. Máme niektoré eh, eh, inštitúcie ako penzíne fondy a iné fondy, eh, ktoré veľmi zasiahla finančná kríza a je určitý posun od dlhodobých investícií ku krátkodobým práve v dobe, keď potrebujeme tie dôležité dlhodobé, o tom hovoria aj práve kolegy, kolegovia v ikone, skutočne mm, dlhodobé investície sú dôležité do súkromného aj verejného sektora a my ako politici musíme prispieť k vytvoreniu dlhodobej stability, ktorá je priaznivá pre dlhodobé investície. A v tomto smysle vítam aj e, pozmenujúce návrhy, ktoré sa tu navrhujú. Ďakujem pekne, Dnes sme ukončili kolo tieňových spravodajcov. A teraz e, ostatné kolegyne, kolegovia, ktorí sa prihlásili, mám tu 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 prihlásených a navrhujem, aby sme minútu 30 e, si dali čas rečnícky, pretože ešte aj komisia dostala otázku a potom, aby ešte aj spravodajkňa mohla zareagovať na tie vystúpenia, vystúpenia ak budú všetci súhlasiť. Vittorio Prodi, Yves Koše, Mario Pirolo, Valois Peterle, Peter Lize, Corin Lepáš sú prihlásení. Tým pádom uzatváram zoznam rečníkov Vittorio Prodi, minúta 30. Prezidente, grazie anche a Romano. Ďakujem, ďakujem Romane za tú prácu, ktorú doposiaľ vykonala. Plne súhlasím e, s tým plánom postupu cestovnou mapou do roku 2050, ale veľmi ma prekvapuje, keď vidím, že predchádzajúce dokumenty neboli žiadnym spôsobom aktualizované v tomto duchu. tak aby sa tam odrazili tie ciele do roku 2050. Je to teda stále ešte niečo na spôsob zoznamu želaní a nie dokumentu opisujúceho politické opatrenia, akcie. Musíme sa snažiť rozvíjať e, infraštruktúry, a to nielen pokiaľ ide o výrobu elektrickej energie, ale aj o siete, ktoré budú fungovať tak, aby sa znížila potreba skladovania elektrickej energie. To treba začať riešiť už pri samotných investíciách Preto by sa v horizonte 2020 mal položiť veľký dôraz na e, energie a na všetky investície, ktoré budú v tomto prípade potrebné a mali by sme sa tým začať zaoberať už teraz. Takto by sme mohli veľmi dobre opäť naštartovať naše hospodárstva. Ďakujem vám. Ďakujem. E, budem stručný. Domnievam sa, že mnoho makroekonomických ukazovateľov, na ktorých sa e, zakladá cestovná mapa, je veľmi nerealistických. Keď sa pozrieme na prílohy stran, e, tabulka 2, stran, strana 14, rast e, sa tu odhaduje 1,7 e, ročne. Toto je veľmi nerealistické. E, cena e, barelu ropy v roku 2050 sa predpokladá 128 dolárov. To je takisto absolútne nerealistické. A sú tam ďalšie makroekonomické ukazovatele, ktoré sú podobnej povahy a preto si myslím, že sa vôbec neuberáme správnym smerom. A okrem toho, e, ten energetický koncept, ktorý sa tu používa, bohužiaľ tiež je nesprávny, pretože sú ďalšie koncepty, e, ktoré e, súvisia s týmto nedostatkom realistického pohľadu na ceny plynu a ropy E, otázka je, kedy napríklad dosiahneme tie maximálne ceny, aké budú ekonomické dôsledky. E, keď hovoríme o energii a energetickej politike a nemáme zabezpečené e, dostatočné investície, Všetci kolegovia majú minútu 30 a všetci sa chcú dostať k slovu. Mario Pirolo. Grazie Presidente, grazie anche alla collega romana Jordan che ci ha presentato anche con pochi caratteri un quadro. Chcem poďakovať kolegovi Orbánovi. Mm, vytvorili sme pomerne dobrý rámec eh, pre energetický plán postupu do roku 2020 e, so zameraním na zníženie e, e, emisí CO2 a to až do roku 2050 a na vytvorenie nízkouhlíkovej spoločnosti. Je to teda nový model, energetický model, ktorý vychádza z obnoviteľných zdrojov energie a takisto z inteligentných cieľ, sietí, ktoré zabraňujú škodám na životnom prostredí a na, e, umožňujú využívanie energií pri konkurencieschopných cenách. Som presvedčený, že musíme stanovovať ciele e, na roky 2040, 30, 40, 50, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie, aby sme vyslali e, správny signál, ktorý bude stimulovať súkromný sektor Poznamenal som si niektoré fakty napríklad e, zahrnutie aj e, bridlicového e, plynu a mm, využitie príslušných technológií a v tomto prípade by ten dosah mohol byť veľmi závažný. Ďakujem. Pani Pitala, toto je len názor, ale som skutočne toto len stanovisko, ale som skutočne veľmi rada, že sa e, spravodajkyňa dotkla e, tejto témy tak e, dôkladne. A bolo by dobré, keby sme mali možnosť s výborom ITRE spolupracovať pri vytváraní, pri pripravovaní tejto správy, pretože toto nás obzvlášť zaujíma. A veľmi podporujem tú snahu o financovanie, výzvu na financovanie ehm, toho energetického prechodu, ak chceme dosiahnuť ciele stanovené na rok 2050, musíme začať konať dnes. No a v svetle cieľov na rok 2050 by sme mali takisto aj preskúmať našu, naše právne predpisy a plány na vnútroštátnej úrovni a mali by sme takisto zohľadniť zmeny priorít a plánov na vnútroštátnej úrovni, pokiaľ ide o moju vlastnú krajinu, e, stavia e, uholnú e, elektráreň na 600 MW. Toto je jeden z posledných projektov, ktoré, takýchto projektov, ktoré financuje Európska banka pre Európska investičná banka a toto je teda niečo, čo by sa malo riešiť na európskej úrovni a mali by sme si položiť otázku, či je to v súlade s našimi cieľmi. Ďakujem pekne, Peter Líze, minúta 30. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, Romana, za predložený dokument. Prvá otázka. Istým spôsobom je to teraz e, e taká protiváha k Davisovej správe. E, tam sa diskutuje otázka CO2, Low Carbon Roadmap do 2050. Teraz ide o tieto energetické otázky. Hovorili sme o nejakej spolupráci, je nejaká reakcia už od ITRE známa. A po druhé, chcel by som pripomenúť našu povinnosť zo zmluvy. Tam sa hovorí o tom, že Európska únia má cieľ v rámci politiky energie podporovať obnoviteľné energie a preto je e, tu diskusia na mieste, či do roku 2013 teda pokrývame tieto veci zo zmluvy, lebo potom sa hovorí teraz iba do horizontu 2020. Ja si teda myslím, že tie čísla, ktoré sú spomínané v tej správe, nie sú správne. 50%, pokiaľ ide o pomer obroviteľných energií, to je nepravdepodobné, to je ten, tá, tá, tá nákladná časť, keď to chceme celé zmeniť. Energetická efektívnosť je práve tá výhodná časť, nákladovýhodná časť Myslím, že tú energetickú úsporu by sme tam mali opätovne zaviesť a dať na ňu väčší dôraz a mať realistickejšie čísla, pokiaľ ide o obnoviteľné energie, nie 50 a mali by sme nejakým spôsobom formulovať nápady, ako to všetko lepšie nastaviť pre spotrebiteľa. Korin Lepáš, minúta 30. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, Romane, za správu. Súhlasím v zásade s tým, čo povedal IF. a mm, Takisto Jolajnen, um, pokiaľ ide o metódy započítavania, treba upozorniť na niektoré nezrovnalosti a keď sa hovorí o bridlicovom plyne, tak sa musí zobrať do úvahy aj jeho vplyv. A takisto, e, keď sa hovorí o biomase, musíme uvažovať o nákladoch e, a vplyve na udržateľnosť, napríklad e, biomasa z Ruska a podobne. Treba tu e, zvýhodniť určité priemysel, priemyselné riešenia. A pokiaľ ide o energetickú účinnosť, treba vyslať skutočne jasné a jednoznačné signály investorom a vlastne o to tu ide v prvom rade, lebo máme ambiciózne, ambiciózne e, ciele napríklad 30 obnoviteľných zdrojov energií do roku 2030. To nie je dosť, lebo myslím, že sa môže dosiahnuť oveľa viac aj tie náklady, tak ako sú tu prezentované, sú e, diskutabilné E, náklady pri obnoviteľných zdrojoch energii a takisto sa pomerne výrazne podceňujú aj náklady na elektrickú energiu z jadrových zdrojov, najmä pokiaľ e, sa pozrieme aj na súvisiacu problematiku e, úložisk odpadu. Myslím, pokiaľ ide o tie obnoviteľné energie, tak tam je ten horizont nastavený do 2050 a tu by sme mali ísť spätne od cieľa. Mali by sme sa pozrieť na to, akými investíciami si vlastne zahatávame náš postup k cieľu. Musíme to presne analyzovať a musíme analyzovať to, že kedy budeme hovoriť o Energy Roadmap 2050, ako má vlastne vyzerať európska cestovná mapa, ako musia byť politiky nastavené na úrovni EÚ, to chce viac Európy v rámci politiky energetiky. Energetický mix e, e, nemusí byť nevyhnutne teda nemusia odozdať členské štáty tú kontrolu na Európu, aby sme dosiahli tieto ciele. Niektoré projekty majú národný charakter, niektoré majú medzinárodný rozmer a treba sa sústrediť aj na toto. A pokiaľ ide o otázku CO2, 40 je pokrývaných systémov obchodovania s emisiami. My sme sa rozhodli pre takýto systém. My nie sme schopní vlastne ani v EU 17 spustiť systém dane z finančných transakcií, takže uvidíme vôbec, či v tomto smere bude niečo možné, pokiaľ ide o tému byrokracie. Jednotný trh ešte stále nemáme jednotný trh. Od 11. oktobra budem, e, teda tu máme pozvaného, 11. oktobra tu máme doktora Štojbera, pozvaného na výbor, ktorý bude hovoriť o politike energie, politike a teda aj o, o odbúravaní byrokracie. Som rád, že príde a že mu budeme môcť opäť položiť tieto otázky. Pokiaľ ide o otázku Petra Lízeho, či môžeme výbor ITRE nejakým spôsobom vyzvať k užšej spolupráci. A ja som sa pozrel na a troška sme sa usmiali na seba. Ja som ešte žiadnu požiadavku nesmeroval na nich a koordinátori to tiež tak nedohodli Čiže každý, určite si to žiada lepšiu spoluprácu, užšiu spoluprácu. Otázka smerovaná aj na komisiu a teraz poprosím, aby komisia zodpovedala túto otázku, respektíve otázky a potom ešte spravodajky na záver. Komisia, nech sa páči. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. E, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pani, predse, pani spravodajkyňa, ďakujem pekne všetkým poslancom. Teším sa, že tak veľa pozitívneho zaznelo, pokiaľ ide o tento plán postupu v energetike. Nemám, nepripravili sme len tých 5 eh, rozdielných scenárov dekarbonizácie, my sme pracovali veľa na, na otázkach napríklad Medzinárodnej energetickej agentúry a iných zainteresovaných strán. Práca v rámci komisie eh, spočíva práve na tej eh, cestovnej mape a na bielej knihe o doprave do roku 2020, ale pri tom našom pláne postupu energetike sme zohľadňovali všetky tri ciele, e, to je zabezpečenie dodávok a takisto zabezpečenie konkurencieschopnosti, ako aj priateľskosť voči životnému prostrediu a vo svete týchto troch kritérií sme to analyzovali. E, tie scenáre nie sú žiadnym výhľadom. E, tie scenáre z nášho pohľadu plnia úlohu nejakého predpokladu, čo sa udeje, keď niečo nejaký, keď sa niečo naplní. Je tam, sú tam veľmi ambiciozne ciele, až do 51%, ten podiel. Myslím si, že áno, dajú sa označiť za ambiciozne tie ciele do roku 2050. Po druhé sa tam hovorí o zvýšenom, zvýšenom podiele obnoviteľných energií, kde až 45% chceme dosiahnuť. A ďalší tretí scenár, keď CCS eh, sa udeje neskôr a po štvrté, menej energie z e, jadra. Tie scenáre sú ilustratívne. My vedome e, hovoríme o tom, že nenastane žiaden ten scenár, ale my hovoríme skôr o tých e- alternatívach, o tých eventualitách, čo sa stane, keď nejaký scenár sa povedzme naplní. a čo je spoločné všetkým scenárom, máme takú možnosť takto no regrets, bez nejakého lutovania potrebujeme väčšiu efektívnosť, viac obnoviteľných a lepšiu infraštruktúru na vnútornom trhu. Bez ohľadu na to, ktorou cestou sa vyberieme, tieto tri ciele musíme e, naplniť, keď budeme chcieť e, do roku 2050 dosiahnuť e, redukciu skleníkových plynov od 80 Teraz k otázkam. My sme prijali ako podmienku pre tie scenáre doho- globálnu dohodu o klimatických zmenách, to je jasné, taká bola, taký bol mandát Európskej rady, to bolo predpoklad pre našu prácu, ale spoločne s generálnym riaditeľstvom pre otázky klimatickej zmeny, klimatických zmien už e, v rámci cestovnej mapy pre nízkouhlíkové nízkouhlíkovú ekonomiku sme sa pozreli na to, keby, ako, čo by sa stalo, keby EU postupovala sama. Fragmented EU Action Čiže cieľom je už aj tam mať doho- globálny dohovor, ale to neznamená, že v prípade neprítomnosti takéhoto dohovoru by sme boli so založenými rukami. To je úplne jasné. EÚ sa pridržiava tohto cieľu a to je aj ten východiskový bod. Pokiaľ ide o otázku spoločný scenár, efektívnosť energetická a obnoviteľné energie, tých 5 scenárov dekarbonizácie sme mohli ľubovoľne kombinovať. Je tam naozaj veľa možností, veľa kombinácií a určite eh, je zmysluplné nejakým spôsobom kombinovať vysokú efektívnosť a vysoký podiel obnoviteľných eh, zdrojov. Ale keď sa pozrieme na naše scenáre, ktoré sa týkajú väčšej efektívnosti energetickej minus, až minus 41, tak je tam už veľký podiel zastúpený. Je to veľké zastúpenie tých obnoviteľných zdrojov. Čiže my sme netlačili jedno alebo druhé, obnoviteľné alebo vysokú efektívnosť, ale je pravda, že v rámci tej vysokej energetickej efektívnosti aj veľký podiel je tam výrazne zastúpená obnoviteľná energia. A určite sa budú názory na ten stanovený podiel rozchádzať. E, ďalšia téma 2030, e, pokiaľ ide o tú, ten plán postupu energetiky do roku 2050, s tým sa spája aj cieľ, ktorý bol spomenutý a ten sa týka lepšej e, bezpečnosti alebo istoty pri plánovaní, aj pokiaľ ide o vlády, pokiaľ ide o investorov, aby sme teda išli troška nad rámec toho, čo sa udeje za, po roku 2020. My sme analyzovali a jedným z východisk toho, tých, jeden z východisk toho scenára je, že do roku 2030 sa zvýši podiel obnoviteľných energií e, v našich scenároch. To nie je cieľ, ale ten výstup, ktorý sme, ktorým sme sa dopracovali, ten je akože 30 Čiže my sa máme pripraviť na diskusiu ohľadom 2030. a komisia na budúci rok príde s konkrétnym návrhom ohľadom toho plánu do roku 2030 a ten plán postupu v energetike má, byť, má plniť účely tej prípravy. Ani pokiaľ ide o rok 2020, ani to nie je jednoduché, tam sa stotožňujem s pani Leinen, musíme to analyzovať viac, to zamýšľa komisia, ciele 2020-2020 e, sme vyhodnotili. Vyhodnotili sme aj tú interakciu medzi jednotlivými cieľmi, tak aby sme mali nejaký podklad na budúci rok, čo navrhnúť, pokiaľ ide o rok 2030. Teraz ešte neviem povedať, aké konkrétne čísla tam budú, ale tá diskusia dnes ohľadom tohoto, diskusia aj na úrovni rady a teda aj pán, teda parlamenta na iných gremiách, e, teda týmto sa pripravíme na tú diskusiu, ktorá nás čaká. Ďakujem pekne komisii a teraz by som na záver ešte dal slovo spravodajkyni stručne. Krátka bom chválal som za teo rozprávo. Ďakujem. Ja by som chcela poďakovať každému, kto sa zapojil do rozpravy. Myslím si, že sa môžeme zhodnúť vo väčšine a nájdeme spôsoby, ako vypracovať dobré stanovisko, ktoré dúfajme zváži výbor ITRE. Ja by som sa vrátila iba k dvom veciam, ktoré som aj očakávala, že sa objavia v rozprave. poprvé jediný cieľ. Je pravda, že máme tri ciele, ale máme aj pod ciele a máme zložitý legislatívny systém. Myslím si, že ak chceme byť seriózni a chceme v tomto výbore naozaj urobiť niečo dobré pre životné prostredie, potom treba znížiť skleni- emisie skleníkových plynov a to je ten hlavný cieľ, o ktorý sa snažíme. Záležitosť obnoviteľných zdrojov energie je skôr záležitosť, ktorá sa týka nezávislosti, energetickej nezávislosti. Dobre, že máme takúto rozpravu vo výbore NV, ale je to výber ITRE, ktorý má povedať, že nezávislosť od dodávok energií by mala byť rovnako dôležitá ako životné prostredie Takto by som zarámovala svoj návrh. A ešte chcem sa vyjadriť k medzinárodným aktivitám v oblasti klimatických zmien. Tu je situácia závažnejšia, než sa predostrela. Myslím si, že bez ohľadu na to, čo sa deje na globálnej úrovni, mali by sme sa pridržať svojho. Ak budeme ambiciozní, tak zapracujme aj národný komponent Môžeme byť ambicioznejší, aj keď ostatní vo svete ne, nekonajú. Nemôžeme predpokladať, že keď nekonajú, že sa e, uhlíková náročná výroba nepresúva inde a že sa nepoškodzuje životné prostredie na globálnej úrovni. Ak si zrevidujeme spotrebu priemerného Európana, spotreba sa neznižuje, keď sa preratáva na uhlíkovú stopu. Práve naopak zvyšuje sa a to je na újmu európskeho hospodárstva, rastu pracovných miest a preto si myslím, že by sme mali byť naozaj pevní, keď formulujeme ciele pre budúcnosť. Mali by sme mať nezávislé ciele, medzinárodné aktivity a potrebujeme dodatočné scenáre, aby sme mohli sformulovať naše stanovisko. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne. Došlo k zmene lehoty na pozmeňovacie návrhy 30. september. Pardon, 13. september, a nie 13. september, nie 17. júl. Troška sa to uvoľnilo, ten termín, čiže tak, aby tie veci ešte mohli nabrať vlastný spád e, počas leta. A 10. oktobra budeme hlasovať na výbore o tejto veci na miesto 19. septembra. 18. decembra budeme hlasovať, bude hlasovanie na ITRE a ešte v tomto legislatívnom období sa bude hlasovať aj na plenárke. Ďakujem vám všetkým za diskusiu a želám vám príjemnú obednejšiu prestávku. O 15. sa vidíme znova a budeme potom diskutovať e, a budeme diskutovať e, s pánom Travesom, ministrom životného prostredia Cypru. Poprosím vás o početnú účasť, tak dovtedy.